Takže, dámy a páni, prosím, aby ste sa pousádzali. Chceli by sme opetívne spustiť rokovanie. Chcel by som vám poskytnúť informácie ohľadom výsledku volieb kvestorov. Celkov počet hlasov 684, neplatné 15. Platné 669. Čiže absolútna väčšina predstavuje 353 hlasov a tá je potrebná na úspešné e, voľby v prvom kole. Pán Göringen de Udenberg 237. Pán Higgins 284. Pán Liberácky 222. Pani Luling 297. Pán Masterka 232. Pán Newton Dunn 177. Pán Peroni 106 hlasov. Nikto nezískal absolútnu väčšinu eh, odovzdaných hlasov preto e, tých 5 kresiel kvestorov zostáva neobsadených, preto je nevyhnutné druhé kolo e, volieb e, kvestorov. Vychádzam z toho, že všetci kandidáti a kandidátky na pozície kvestorov nemajú úmysel stiahnuť svoju kandidatúru, platí naďalej nik sa neozval, preto vstupujeme s, rovnakou, s rovnakým zoznamom kandidátov do druhého kola volieb. Navrhujem nasledovné, aby sme to druhé kolo realizovali elektronickým hlasovaním. Machen wir das jetzt oder um 5 Uhr? Now? Now. Now. Okay, Takže prosím, aby ste sa pousádzali a aby ste sa sústredili. Bude to teraz trochu komplikované. Robíme si najprv test. Test elektronického hlasovania. Prosím, aby ste si vynulovali zadania a videli sme zoznam, teraz sa to, teraz sa to vynulovalo. Takže vidíte, sa všeli, kto poprihlasoval za kvestora. A teraz sústrete sa, prosím, v vašich hlasovacích zariadeniach. Keď stlačíte spodné tlačidlo na paneli vpravo, môžete s tým prepnúť hore alebo dole. Je to preklápavé tlačidlo. Môžete tou červenou lištičkou si vybrať kandidáta. Čiže spodné tlačidlo, s tým môžete pohybovať z hora na dol v jednotlivých kandidátoch. Pri kandidátoch môžete stlačiť áno, pokiaľ mu chcete dať hlas, alebo jej dať hlas. E, keď nechcete hlasovať, tak stlačíte nula. Tlačidlo nula. To znamená, že nechcete odovzdať hlas. Môžete voliť troch, e, pardon, piatich, až do piatich. Ak sa pomýlite, môžete e, svoju chybu zrušiť, chybné hlasovanie zrušiť. Ak, urobíte chybičku, tak opäť choďte naspäť tým posuvným e, ukazovateľom na daného kandidáta, stlačte tlačidlo 0 a týmto zrušite. Urobíme si to, odskúšame si to. Teraz čisto testovacie účely. Dámy a páni, teraz si to vyskúšame Chcem sa opýtať, či každý z vás chápe, ako funguje hlasovacie zariadenie. Práva modrá lišta, tam môžete pohybovať z hora nadol. Keď chcete dať svoj hlas, je to plus alebo nula. To je teraz kavarie Monserrat. Skúsme si to. Zahlasujte, prosím. Ja, ich habe gesagt, ich erkläre das für eröffnet. It's not open. Da muss ich die Technik fragen. No, obrátim sa na technikov. Zdá sa, že nie je. Nebolo možné odštartovať to hlasovanie. Ako sme na tom? Yes. Herr Goebbels. Pán Goebbels, môžete hlasovať, skúsme. Fungujú vraj všetky hlasovacie zariadenia. Zahlásite, že vám nefunguje? Pán marinescu Pán Marinescu, mne, mne sa darí len dvoch kandidátov riešiť. Takto, takto je vymyslené v rámci tohto testovania? Tak potom v poriadku. Teraz len testujeme, preto máte len tých dvoch. Viete, do, dokážeme e, len teraz dvoch e, operných spevákov zvoliť. Teraz testujeme. Zahlasovali ste? Pán Kadek, prosím vás, toto je len test. Teraz e, berie, vyvolíme len dvoch. A už to hovorím asi štvrtýkrát. Nie, to sú tlmočníci samozrejme. Ja. Herr Langen, wollen Sie auch kandidieren? Langena, vy sa hlásite ako kandidát, či čo zvíhate ruku? Ja môžem len jedného odhlasovať. Keď sa snažím toho druhého, tak sa mi to zruší, to prvé. Prosím vás, toto je test. Odovzdali ste hlasy v rámci toho testovania. Teraz sa pozrieme na výsledky tohto testovacieho kola. No kto to vyhral? Ja vidím výsledky. Monserrat Kabalie získala väčšinu hlasov. 291, pokiaľ sa nemýlim. E, e, pán McGuinness Johnson nebude súčasťou kolegia kvestorov. Myslím si, že sme to všetci zvládli, pochopili tak skúsme postúpiť k reálnemu hlasovaniu. Takže všetko vynulujeme a teraz ideme sa pustiť do toho pravého. Máme sedem kandidátov. De Ödenberg, Herr Higgins, Herr Liberatzky, Frau Lulling, Herr Mastalka, Herr Newton Dunn und Herr Speroni. Sie können to boli mená, môžete z týchto siedmých piatich zvoliť. Nemusíte piatich, to je maximum, ktorý však môžete. Tá, ten, Takže e, červený zoznam s tým modrým ovládačom, posúvate hore, dole, môžete stlačiť áno alebo nula a môžete túto akciu uskutočniť 5 krát. 5 môžete až zvoliť. Týmto otváram hlasovanie.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 sind So, darf ich fragen, ob alle... Chcem sa opýtať, či ste všetci zahlasovali. Zdá sa, že áno, týmto uzatváram hlasovanie. Ja, abgegebene Stimmen sind. Ako to vyzerá? 593 297 je absolútna väčšina. Nikto nedosiahol absolútnu väčšinu. Prečítam, aké sú výsledky a máte to aj hore pani Luling 280, Higgins 263, pán Göring, eh, Oedinger 237, pán Mastalka eh, ten údaj a pán Newton eh, Dan 106 a Sperony 114 a potrebujeme preto ďalšie kolo. A v tomto ďalšom kole je požadovaná jednoduchá väčšina. O 8. Prečo nie teraz? Meine Damen und Herren, ich werde gerade darüber informiert. Práve som bol informovaný, že tretie kole bude až o 8. večer. Da wir aber jetzt so schön ja,

meine Damen und Herren, ich darf dann bitten, Sie haben das jetzt alle gelernt. Takže už ste si to pekne nacvičili, už to ovládate s tými tlačidlami a preto otváram hlasovanie za podmienky, že všetci kandidáti zostávajú na kandidátke, všetci tu sedia, pokiaľ sa nemýlim, stiahuje niekto kandidátku, nie. Takže preto otváram hlasovanie opäť. ich frage ob alle abgeordneten jetzt gewählt haben. chcem opýtať či všetci eh, odhlasovali je tu niekto taký kto nestihol odhlasovať ktorý potrebuje čas týmto uzatváram hlasovanie šesťsto hlasov bolo odovzdaných 301. Je požadovaná väčšina. Aké sú výsledky? Pani Luling 273.